sa to naučiť v každom jazyku, ale e, druhé a to a a, a vlastne lepšie riešenie je hlasovať o menšom počte textov. Hlasovať lepšie a menej. Predsedajúci, ak som niekomu nadržiaval, ak som nebol nestranný, tak mi prosím napíšte, čo presne tým myslíte. Som ochotný um, o tom hovoriť. Ja som reagoval alergicky, pretože tu padli určité slova, ktoré hovorili, že by to bola hamba, že toto je hamba, ale to je nezmysel. A to, čo zaznelo, e, tá forma jazyková sa mi zdá byť neparlamentná, neprimeraná na pôdu parlamentu. Musím povedať, že kedysi sme mali viac času na hlasovanie aj na rozpravy, to je pravda, zasadali sme do piatku, to podľa mňa bolo efektívnejšie, samozrejme. Na jednej strane chceme viac rečníckého času. Na druhej strane chceme obmedzovať štrasburské zasadnutia a potom sa zase ale stiažujeme, že máme málo času. To sa nedá. V Bruseli máme ešte okrem toho menej hlasujúcich ako tu v Štrásburgu. Na to som chcel ešte poukázať. Ale teraz to už chcem ukončiť a chcem dať možnosť kolegom, aby vysvetlili svoje hlasovania. Takže vysvetlenie hlasovania správa Fernández de Pre a začína kolega Pospíšil. Ďakujem, pán predsedajúci. Chcem povedať, že gratulujem e, vám, pretože efektívne vediete schôdzu. A k samotnému vysvetleniu, ja som podporil európsky rozpočet na budúci rok, i keď je navýšený o 10 miliard eur. Toto je potrebné vysvetliť aj našim voličom.